We're moving to the vote, but I have a request for the floor from Ms. Pán eh, Martin sa chce vyjadriť a pani Doyle. Nebudeme však mať rozpravu, kolegovia. Vážená pani predsedajúca, keď eh, naposledy pri návšteve predsedu vlády alebo hlavy štátu pri tomto vystúpení došlo k eh, takom, k takéto rozpore názorov. Vtedy sa zasiahlo do tohto prejavu. Išlo tedy o Lisabonskú zmluvu. Keby dnes e, suverene zvolený prezident e, k nám hovorí a socialisti veľmi masívne prerušujú tento jeho prejav, pán prezident nezasiahol. Viete, čo to je? To nie je demokracia, to je zloba, to je svoj vôľa a ja vyzývam, aby sa proti tomu zasiahlo. Pani Doyle? Pani predstavujúca, chcela by som mať jednu procedurálnu pripomienku. Áno, veľmi rada vystúpim, ak mi to dovolíte, vážená pani predsedajúca. Myslím, že e, nie je hodné rešpektu e, tejto snemovne a českého predsedníctva, že pri príležitosti formálnej návštevy prezidenta Klausa sa táto návšteva zneužíva na rozširovanie materiálov, a ktoré môžu ovplyvniť ukončenie ratifikačného procesu Lisabonskej zmluvy, pretože ak toto je v poriadku, a chcem, aby ste rozhodli, ak toto je v poriadku, logickým záverom by bol e, recept na chaos v našich chodbách a znamenalo by to, že každý jeden argument tejto snemovne by sa dal využiť v prospech tých, ktorí sú proti Lisabonskému, Lisabonskej zmluve. Prosím, nedovolte im to. Ďakujem, pani Doyle. Pán eh, Schulz. Ďakujem, pani predsednička. Navrhujem, kričte až potom, keď si vypočujete, čo poviem. Pani predsednička, kolega sa prihlasil e, o slovo pred chvíľou a veľmi často má trošku iné spomienky. Ja by som chcel teda pripomenúť následovné keď eh, pán premiér Sokrates pri podpise eh, Európskej charty základných práv chcel eh, vystúpiť pred nami, tak nemohol, pretože ho vykričali. Pán Klaus mohol bez zábran pokračovať vo svojom prejave. A to je rozdiel medzi nami a nimi. Right, the next item on the Ďalším bodom na našom programe je správa pána von Vogau o Európskej bezpečnostnej stratégii. Budeme hlasovať o návrhu uznesenia, pozmeňovací návrh číslo 10. E, e, otváram e, hlasovanie. Menovité hlasovanie. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené a návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 8 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 7, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je teraz ukončené. A návrh je prijatý. Ocek 6, e, oddelené hlasovanie. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Pozmeňovací návrh 11. E, je to vyčerknutie pozmeňovacieho návrhu za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Pozmeňovací návrh číslo 14, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Návrh číslo 12 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Odsek 11, oddelené hlasovanie za, proti, zdržali sa, Prijatí. Pozmiaci návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Môžeme si to prekontrolovať, ak chcete. Nie, ste spokojní. Odsek 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Odsek 18, dva pozmeňovacie návrhy číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnutí, Pozmeňovacie návrh číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? prijatí. Chcete e, to prekontrolovať? Takže kontrolujeme to elektronicky. Pozmeňovací návrh číslo 9. Hlasovali všetci? Hlasovanie je ukončené. A návrh je prijatý. Po odseku 22 pozmeňovacie návrhy. Prvý je pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz máme pozmeňovací návrh číslo 18 a ak je tento prijatý, tak sa presunie na iné miesto v texte po existujúcom odseku 12. Takto to navrhuje spravodajca. E, sú nejaké námietky k takémuto presunu? Ak nie, takže hlasujeme o pozmeňovacom návrhu 18. Kto je za, proti? Zdržali sa? Myslím, že by som to chcela prekontrolovať. Otvárame elektronickú kontrolu hlasovania k 18. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A návrh je prijatý. Odsek 27, pozmeňovací návrh číslo 6, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Odsek 37, oddelené hlasovanie za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 15. E, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k 15. Hlasovali všetci. Hlasovanie je teraz ukončené. A návrh je zamietnutý. Pozmývací návrh 16 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 17, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je teraz ukončené a návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 13 je to vyčiarknutie pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnutý. A teraz budeme hlasovať o troch oddelených ocekoch. E, Najprv ocek 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Ocek 55, za, proti, zdržali sa, prijatý. Ocek 61, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Teraz hlasujeme o celom návrhu uznesenia. E, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je teraz ukončené a návrh je prijatý. Gratulujem e, spravodajcovi. A teraz by sme prešli ešte k hlasovaniu o správe pána Vatenena o bezpečnostnej architektúre EÚ a odovzdávam slovo spravodajcovi pánovi Vatemnovi, eh, ktorý by chcel sa stručne vyjadriť. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážni kolegovia. Ospravedlňujem sa, že vás zdržiavam a oddelujem váš eh, obed, ale možno to robím raz za 10 rokov, teda možno vám to nebude až tak vadiť. Jeden poslanec Fínskeho parlamentu vystúpil iba jeden jediný raz v celom svojom pôsobení a požiadal o to, aby sa zatvorilo okno. Ja nebudem hovoriť o tom. Chceme však požiadať, aby v súvislosti s balíčkom týchto troch správ, pána Van Boga, mojej správy a pána Volského, tu ide o isté riešenie finančnej krízy, pretože táto finančná kríza eh, sa eh, spôsobila eh, konkrétnymi dôvodmi, ktoré pôsobili z jadra a nesmie sa zopakovať, e, ale nesmieme dopustiť opakovanie dôsledkov tejto krízy. Nesmieme dovoliť, aby sa to na nás zrútilo ako strop v parlamente v Štrasburgu a to iba za tých podmienok, že budeme spolupracovať. Mier nie je monopolom tejto strany snemovne. Mier patrí všetkým a Mierové snahy sú našou e, spoločnou povinnosťou. Je to ako láska, je to nepodmienečné. Musíme sa pozrieť do budúcnosti, keď, sa, keď bežíte v lese, nepozeráte sa pod nohy, pozeráte sa do diaľky, keď viete, kam idete a automaticky kladiete nohy na správne miesta. Práve takto musíme postupovať, aj v tomto musíme byť e, brutálne otvorení a musíme si spomenúť, prečo Európa vznikla na vytváranie mieru. A tu chcem povedať e, len toľko, že ak chceme skutočne rešpektovať dedictvo pána Moneta a všetkých našich otcov, v tomto zmysle patríme do jednej politickej skupiny a táto skupina má jedno posolstvo a tým je áno. Okno príležitosti je otvorené. You, Ďakujem, pán Vatanen. Všetky okná sú otvorené. Dobre, teraz pozmeňovacie návrh je 25. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je teraz ukončené. Návrh je zamietnutý. A teraz pozmeňovací návrh 26, tiež menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a návrh je prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 11, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a návrh je prijatý. Preto teraz prechádzame k pozmeňovaciemu e, e, návrhu 27. Otváram menovité hlasovanie k 27. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Návrh zamietnutý. Pozmeňovací návrh 12. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A návrh je prijatý. Hlasujeme e, teraz o 12. oddelené hlasovanie za, proti. Zdržali sa prijatý odsek 22, oddelené hlasovanie e, po dvoch častiach menovité hlasovanie. Iba k prvej časti sa začne teraz, takže otváram o prvej časti hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Um, ak sa nemýlim, je tu žiadosť o predloženie ústneho pozmeňovacieho návrhu k oceku 29. Yes, again, honorable colleague, sorry to take up your time. Áno, kolegovia, prepáčte, že vás zdržiavam. Chcem len požiadať o vymazanie vety ktorá sa týka operačného vedenia a síce zdôrazňuje, že navrhované operačné vedenie by zabezpečilo riešenie tomuto problému. Chcem, aby táto veta sa vymazala. Je niekto proti tomuto návrhu? Zdá sa, že nie. Teda hlasujeme o takto pozmenenom odseku. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňovací návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 14, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 21, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 22, Ide tu o vymazanie, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 15, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 24, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, hlasujeme 24. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 16 a 23 sú rovnaké. Hlasujeme menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Návrh zamietnutý. Pán Landsbergis chce predniesť ústny pozmaňovací návrh. Vážený, vážená pani predstavujúca, vážení kolegovia, mám dva pozmaňovacie návrhy, ústne pozmaňovacie návrhy k tomuto oceku. Prvý sa týka nahradenia. E, v našom odseku o obavách chcem, aby ten odstavec, kde sa spomínajú ľudské práva a e, právny štát, aby bol až po druhom odstavci. Ďakujem. Potom, keď úctivo rozhodnete o tomto návrhu, predložím ďalší ústny pozmeňovací návrh. Pán Landsbergis, ak sa nemýlim, ide tu o ten istý odsek. Teda chcem vás poprosiť, aby ste predniesli oba ústne pozmeňovacie návrhy teraz hneď. Dobre. Druhý ústny pozmeňovací návrh je, je v druhej časti tohto odseku, kde sa spomína demokracia v Rusku a budúcnosť tejto demokracie, keď ide o suverénne koncepty, definície demokracie, myslím, že by bolo lepšie, keby sme tvrdili niečo širšie ako táto formulácia. Preto chcem vložiť do tohto odseku po slove demokracia toto nasledovné a odmieta vojenskú hrozbu ako politický tlak na jeho susedov. Nemôžeme podporovať takúto politiku. Prosím, prosím podporte tento môj pozmeňovací návrh. Ďakujem pekne, pán Lansbergis. Teraz hlasujeme najskôr o prvom pozmeňovacom návrhu. Je niekto proti? O druhom pozmeňovacom návrhu sú k nemu nejaké námietky? Nie. Dobre, teda. Budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 17 v dvoch častiach, ale o pozmenených častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme druhú časť. Elektronicky otváram hlasovanie o druhej časti. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. A návrh je prijatý. Úvodné ustanovenie citácia 5 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je prijatý. Úvodné ustanovenie A, pozmiac návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Úvodné ustanovenie 8, D, Pozmeňovací návrh 8, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie E, pozmeňovací návrh 5, ide o vymazanie, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňovací návrh 10, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie N. Hlasovanie je oddelené. Kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 28 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 18 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 18. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý. Pozmeňovací návrh 29. Menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasujeme o návrhu 29. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 19, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz návrh uznesenia ako celok menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a tento návrh uznesenia je prijatý. Blahoželáme spravodajcovi. The next item is the vote on the report by Mrs. Napolitano on the Barcelona process. Čím bodom je hlasovanie o správe Napolitano. E, je to návrh uznesenia, pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 8, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 9, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnutí. Desiatka za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 11, kto je za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňovací návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 5, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh číslo 6, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A teraz hlasujeme o návrhu uznesenia ako o celku. E, menovité hlasovanie. Teraz otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je uzavreté a návrh je prijatý. Gratulujem spravodajkyni Teraz správa pána Šimanského o revízii e, Európskeho nástroja pre susedskú politiku, návrh uznesenia, pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací návrh, číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. Uznesenie ako celok. Hlasujeme elektronicky. E, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je uzavreté. A návrh je prijatý. Gratulujem spravodajcovi. Teraz hlasujeme o správe pána Bermana o financovaní krokov iných než eh, roz, eh, oficiálna rozvojová pomoc. Dávam slovo pánovi Bermanovi. You. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Chcel by som toto vrátiť eh, podľa pravidla 65 späť na výbor, pretože je tu potreba pokryť ešte iné formy spolupráce medzi EÚ a Eh, inými krajinami. Ide tu o kroky netýkajúce sa eh, napríklad eh, boja proti chudobe celkom priamo, ide napríklad o formy spolupráce medzi univerzitami a podobne. Niektorí e, poslanci e, trvajú na tom, aby sme e, použili právny základ na financovanie týchto krokov z mm, spomínaného rozpočtu, ale my sme sa práve tomuto chceli mojou správou vyhnúť, takže ak by sme prijali ich návrhy, tak by vlastne správa bola vyprázdnená svojho významu a preto ja by som chcel túto správu vrátiť späť na prejednanie výboru, tak aby e, sa jej forma pozmenila a aby ju mohla jasne podporiť väčšina tohto parlamentu. Ďakujem, pán spravodajca. Chcel by sa niekto vyjadriť za alebo proti tento návrh? Pán e, Gála sa chce, vyhla- e, sa chce prihlásiť o slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tie um, stanoviská sú odlišné, ale stanovisko výboru pre právne veci je proti výboru pre zahraničné veci a výbor, stanovisko výboru pre právne veci je proti stanovisku právneho servisu a tieto sú zase proti stanovisku Rady a komisie a preto trváme na väčšine, na právnom základe, tak ako vyplýva z tohto pozmeňovacieho návrhu a preto chcem požiadať, aby ste nevyhoveli tejto požiadavke o stiahnutie, pretože v obsahu správy nie sú žiadne rozdiely. E, tam sa zhodneme, ide iba o tento právne stanovisko a myslím, že by sme nemali nič meniť na tejto situácii. Ďakujem. Chce sa ešte niekto ďalší vyjadriť v prospech e, návrhu spravodajcu? Vážna pani predsedajúca, chcela by som podporiť spravodajcu po včerajšej rozprave s komisiou. Súhlasím, že potrebujeme hĺbšie diskutovať a musíme nájsť vhodný právny základ pre tieto kroky, pretože sa netýkajú iba e, oficiálnej rozvojovej pomoci, ale Ide tu predsa len o pomoc rozvojovým krajinám a preto nemôžeme sa venovať iba jednému konkrétnemu druhu nástroja, e, ktorý je zameraný na spoluprácu s rozvinutými krajinami. Je dôležité e, vyčleniť financie, ktoré sú určené na DCI a preto chcem podporiť kolegu Bermana v jeho požiadavke, aby sme získali viac času na uváženie tejto problematiky. Ďakujem pekne, pani Gomeš. Teraz prejdeme k hlasovaniu o tom, či sa odloží hlasovanie alebo nie. Či sa to vráti naspäť do výboru. Kto je za takýto návrh? Proti? Zdržali sa? Stá sa, že návrh bol prijatý. Ďakujem. Uh, Ďalším bodom je hlasovanie o správe pani Dal o organizácii a fungovaní uh, Úradu pre e, zverejňovania um, e, Európskej únie. Hlasujeme o návrhu uznesenia, kto je e, za pozmeňovací návrh 2, za proti prijatý. Pozmeňovací návrh číslo 1, za proti zdržali sa prijatý. A teraz hlasujeme o celku tohto návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie, je to menovité hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a návrh je prijatý. Gratulujem spravodajkyni. Teraz prejdeme priamo k vysvetleniu hlasovania. Najprv k, ku Gaze, pán Sandberg, nech sa páči. Pani predsednička, postavil som sa, aby som e, objasnil skutočnosť, že ja